Morning, take... Dobrý deň, dámy a páni. Môžem vás požiadať, aby ste sa usadili tak, aby sme mohli začať dnešné rokovanie, rokovanie výboru REGI dnes. Very... Ďakujem vám veľmi pekne. I'll begin adoption... Takže prejdeme k prijaťu rokovan- programu rokovania. Sú uh, nejaké návrhy, pokiaľ ide o program dnešného rokovania? Nie sú. Takže môžeme prijať návrh rokovania tak, ako ho máme. Ďalej, schválenie zápisnice z rokovaní z 20. 20. 23. 4. novembra, 7. Eh, decembra, 14. decembra 2017. Tieto zápisnice sú k dispozícii online, ako viete. Takže pokiaľ máte nejaké eh, námietky proti eh, zápisnicám z týchto schôd, pokiaľ nemáte žiadne námietky, tak ich budeme považovať za prijaté tieto zápisnice. No a potom ďalší bod nášho programu, to sú oznámenie predsedajúceho. Len stručne chcem povedať niekoľko informácií. V prvom rade 22. januára, e, to je v pondelok, sa konalo stretnutie Kosaku. A to je výbor predsedov E, výborov pre európske záležitosti v národných e, parlamentoch e, krajín Európskej únie a to bola súčasť programu bulharského predsedníctva a konalo sa to v Sofii. Ja som bola pozvaná, aby som sa zúčastnila spoločne s pánom Timmermansom, podpredsedom Európskej komisie a Informovala som členov Kosaku o práci výboru REGI a, a hlavnou témou bola budúcnosť Európy. Ja som upriamila ich pozornosť na to, že všetky naše správy, správy si vlastne iniciatívy, správy o implementácii, celá legislatívna práca, to je vlastne všetko príprava na budúcnosť Európy a najmä na budúcnosť eh, politiky súdržnosti eh, v Európe v budúcnosti. Moja prezentácia, treba povedať, bola dobre prijatá, možno aj e, vďaka nášmu stretnutiu s národnými parlamentmi. Bolo to v každom prípade veľmi e, príjemné stretnutie v pozitívnej atmosfére. No a počas tohto stretnutia, a to je tá druhá časť môjho oznámenia, počas tohto stretnutia pán Timmermans oznámil začiatok práce pracovnej skupiny zameranej na subsidiaritu. Tá bola vytvorená predsedom Junckerom. Pôvodne bolo myšlienkou zapojiť Európsky parlament do tejto pracovnej skupiny, ale dnes máme skupinu zástupcov národných parlamentov, menovaných Kosakom a skupina troch e, e, a skupinu troch členov e, výboru regionov, ktorých vymenoval výbor regionov. A okrem toho teda pôvodne tam išlo takisto aj zapojenie parlament, Európskeho parlamentu, ale dnes sa teda nezapája do práce tejto pracovnej skupiny. Takže takáto je situácia v tejto chvíli a ide o to, aby táto pracovná skupina e, prediskutovala a prezentovala návrhy ohľadom budúcnosti, subsidiarity. A v podstate e, buď teda s väčším alebo s menším objemom zdrojov. Taká je tá myšlienka. Takže e, pokiaľ ide o návrh uznesenia o Eh, výkonovej rezerve. Eh, to bolo súčasťou eh, ústnej otázky, ako si pamätáte. Takže toto, um, tento návrh uznesenia je k dispozícii a pokiaľ chcete navrhnúť pozmenujúce návrhy, takže očakávam, že zástupcovia EPP e, vznesú túto otázku, ale dnes o tom budeme diskutovať počas stretnutia e, koordinátorov. Ja chcem vyzvať všetkých, aby ste prispeli, ak máte čo povedať k tomuto návrhu uznesenia. A štvrté oznámenie veľmi stručne, len aby som vám pripomenula, že máme dnes recepciu, novoročnú recepciu po tomto stretnutí, takže všetci sú samozrejme vítaní. Ďakujem vám. A teraz e, otázky, pripomienky. Nie, dobre. Takže hlavné body nášho programu rokovania. Začneme správou vypracovanou pánom Vónom E, dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko. Rozhodli sme sa e, na jeseň minulého roka vypracovať správu o implementácii o dosahu politik súdržnosti EÚ na Severné Írsko je to prvá výmena názorov tohto výboru na túto tému a mm, táto správa prispieje k úvahám e, výboru o fungovaní e, politiky súdržnosti v praxi v celej Európskej únie a bude sa samozrejme takisto premietať aj v budúcej generácii koheznej politiky a ide tu aj o pos- postoj Európskeho parlamentu k rokovaniam medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou, pokiaľ ide o vystúpenie z Európskej únie a o, prípadné dôsledky tohto kroku pre mierový proces v Írsku. Takže teraz dám slovo pánovi Vónovi, aby prezentoval návrh správy a Takisto budem hovoriť o ďalšom harmonograme správy do budúcnosti. Ďakujem. Ja by som sa chcel ospravedlniť eh, za eh, určitú hlasovú indispozíciu v dôsledku eh, prechladnutia. Samozrejme, prechladnutie to je veľmi závažné ochorenie pre mužov. No, toto je prvá výmena názorov o správe o implementácii, o dosahu vojvických súdržností v Severnom Írsku Nejde o to, aby sme napísali ďalšiu správu o Brexite, ale o to, aby sme sa zamerali na výsledky politiky súdržnosti EÚ vzhľadom na mierový proces. EÚ zohrala dôležitú rolu v e, hospodárskom a politickom rozvoji Severného Írska a poskytla finančnú podporu pre a poskytovala od roku 1989 finančnú podporu pre mierový e, proces e, od roku 1999 do 2006, e, potom 2007-2013, to boli rôzne tranše. 1,3 miliardy libier to celkovo znamenalo a a e, program 2014-2020, e, mierový program, tam sa e, počíta s 27 miliónmi eur, 21 miliónov z toho je z EEDF, EEDF, ktorý zohláva dôležitú rolu v tomto programe. A chcem len v tejto chvíli uviezť niekoľko praktických príkladov projektov realizovaných v tomto rámci Samozrejme, je ich veľa, ale chceme uvieť len tie príklady, ktoré ukazujú na eh, efekt týchto peňazí na miestne komunity. Napríklad eh, spoloč, eh, projekt spolupráce cez hraničnej spolupráce e, Severné Irsko, Irská republika. Tam išlo o rôzne projekty pomoci a sociálnej pomoci, riešenie sociálnej nerovnosti v, vo vidieckých oblastiach. Asi 50 e, tisíc e, ľudí vlastne z toho mala dopos, malo doposiaľ úžitok. Po druhé, projekt nazvaný Back to the Future, späť do budúcnosti, a ide o Eh, organizáciu, ktorá pracuje napriek, eh, naprieč eh, komunika, komunitami a ide o posilnenie mierového procesu v miestnych aj v širších spoločenstvách. Takže toto sú programy, ktoré zmenili do značnej miery situáciu v týchto komunitách a mali by pokračovať aj pro, po roku 2019. A pokiaľ ide o správu, tam sú tri otázky, e, ktoré treba ešte pokryť podľa kolegov. Jednak zabezpečenie mieru, zlepšenie životnej úrovne, e, zabezpečenie súdržnosti, e, koordinácii s ďalšími aktérmi a treba sa zamerať do akej, na to, do akej miery e, sa tých programov skutočne ujímajú miestne komunity a ako sú realizované. A samozrejme môžeme e, e, z toho vyvodiť potrebné ponaučenia pre politiku súdržnosti do budúcnosti. Takže je tu návrh na misiu, na overenie konkrétnej situácie v teréne v marci a na budúci rok. Takže toľko, ďakujem. Thank you very much. Uh, now I'll... uh... Ďakujem veľmi pekne. A teraz Nadeža nemá rozpravu. Začneme tieňovými spravodajcami. Pán Flák, nech spáči. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ako hovorca E, kon, britských konzervatívcov, e, ktorý sa má k téme vyjadriť, môžem povedať toto. E, Spojené kráľovstvo je čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ, ale ako čistý beneficient z fondov EÚ, Severné Írsko určite do veľkej miery závisí na európskych fondoch. A preto treba aj z hľadiska financovania zdôrazniť to čo bolo zlepšením. Chcem poukázať na niektoré konkrétnosti. Poprvé, myslím si, že musíme zabezpečiť, aby Severné Írsko bolo ako región, kde dochádza k transformácii, aby dostával dostatok prostriedkov. Súčasný viacročný rámec vytečuje 835 miliónov eur pre Severné Írsko, ale samozrejme príslušní aktéry musia využívať jednotlivé sektory alebo zložky e, týchto fondov. A súvislí to aj s kohezi politikou súdržnosti ako celku. Po druhé, potrebujeme si preveriť, či to financovanie je správne zamerané tam, kde to je naviac potrebné. Musíme to zabezpečiť aj na lokálnej úrovni. A nakoniec bolo by ťažké hovoriť o dopade koheznej politiky na Severné Írsko teraz v tejto etape keď sa hovorí o Brexite. Skupina ECR, alebo EKR je toho názoru, že by sa to nemalo kombinovať e, s postojom celkovej britskej strany v súvislosti s Brexitom. Kolegovia asi pochopia, že nesmieme e, sa nechať vtiahnuť do týchto citlivých otázok. Názov správy hovorí veľmi jasne. Ide o prehodnotenie dopadov a nie o vyhliadku do budúcnosti. Preto by som práve chcel poukázať na to, čo už vieme o budúcnosti e, koheznej politiky v súvislosti s Brexitom, ale to nespadá do tejto správy z vlastnej iniciatívy. Spoločná správa medzi, rokova, e, medzi účastníkmi rokovania EU a Británie kde sa hodnotili aspekty financovania aj v rámci súčasného viadročného rámca až do roku 2020. A pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, Spojené kráľovstvo bude aj naďalej bude sa zúčastňovať týchto programov EÚ aj v rámci EFRR. A okrem toho, pokiaľ ide o postoj, že kým sa nedohodne všetko, nie je dohodnuté nič, tak v tomto zmysle výbor REGI e, bude mať určité stanovisko a ECR bude za týmto stanoviskom výboru REGI stáť. Takže je dôležité, aby sme dokázali e, veľmi jasne popísať dopady koheznej politiky v praxi. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto stanovisko. Dávam teraz slovo pánovi Novakovi ako ďalšiemu spravodajcovi Tieňovému. Ďakujem za slovo. Myslím, že predovšetkým pokiaľ je o implementáciu dohod, tak eh, určite tu hovoríme o veľmi významnej úlohe, pretože to, čo sa doteraz vykonalo, poskytuje výnimočnú a jedinečnú príležitosť a myslím si, že Severné Írsko je veľmi zaujímavý príklad v súvislosti s Brexitom, a táto správa a jej výsledok na to poukazuje. Som veľmi rád, že som mohol spolupracovať e, s, so spravodajcom, ktorý bol otvorený akýmkoľvek podnetom. Chcem ale poukázať na veľký význam príspevkov politiky súdržnosti pre jednotlivé regióny. Pred niekoľkými mesiacmi sme boli zodpovední za debatu o tom, ako sa bude ďalej vyvíjať e, viacročný finančný rámec a, a myslím, že môžeme v tomto zmysle vyslať signál, že sú tu regióny, napríklad Severné Jírsko, kde regionálna politika znamená ozaj veľký význam pre život občanov hľadiska fungovania ekonomiky, z hľadiska toho, ako sa vytvárajú nové pre pracovné príležitosti a myslím si, že keď necháme bokom emócie a politickú, politické bremeno, ktoré máme na svojich pleciach aj v súvislosti s Brexitom, tak môžeme povedať, že čiste z objektívneho hľadiska myslím, že politika súdržnosti v Severnom Írsku je veľmi dobrým príkladom toho, že že naozaj ťažko hľadať iné alternatívy eh, v našej politike a určite nemôžeme poskytovať podporu len finančnými nástrojmi, ak sa nebudú náležite využívať operačné programy. A teším sa na výsledok správy, ale mám veľké očakávania v tomto zmysle a dúfam, že sa podarí. A nakoniec myslím, že to je práve Dereková úloha, aby vykomunikoval maximum, teda čo najviac. Aj e, ľudia mimo tejto miestnosti určite pochopia, aký veľký kus práce sa vykonal za uplynulé roky. Ďakujem. Nevidím pána Van Miltenburga, ale, no, ale myslím, že teda jemu môžem dať slovo za Alde. Prepačte, pán Pat, náš tieňový predstaviteľ tu nie je, ale budem stručný, ak dovolíte, pretože e, veľa z toho dôležitého sa už povedalo pred rečníkmi. Myslím ale, že je veľmi dôležité zamerať sa nielen na mm, mierový program, ale aj na program toho, čo prináša Európska únia z hľadiska e, spolužitia pre Severné Írsko. Samozrejme, aj implementácia súčasných programov je dôležitá, aby sme videli napríklad, ako cezhraničná spolupráca môže fungovať, môžeme sa poučiť aj z príkladov minulosti. A verím, že to bude fungovať aj po Brexite, pretože jedna vec je istá. Buď budeme spolupracovať v rámci Európy medzi európskymi regiónmi a <clears throat> okrem toho, keď sú tu aj tretie krajiny, tak potom je veľmi dôležité, aby existovala cezhraničná spolupráca aj s nimi. Myslím, že môžem poukázať konkrétne aj na túto otázku. Takže to je zatiaľ všetko. Ďakujem. Ďakujem. Pán Andersen, máte slovo? A pani Andersen, pardon. Ďakujem a chcem využiť túto príležitosť aj na to, že poďakujem za túto správu. A naozaj sme mali veľmi dobrú príležitosť zaangažovať a e, veľmi rada vidím, že tento výbor zdôrazňuje význam dopadov politiky súdržnosti v oblasti teda regionu Severného Jirska. a ja prichádzam z mesta Derry konkrétne a naozaj sme tam vykonali mnoho ciest a e, skúmali sme situáciu v rámci malých a stredných podnikov, aká je situácia v infraštruktúre a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia naozaj zažili veľký prospech z týchto fondov a z, tejto, z týchto príspevkov aj smerom ku budovania, budovaniu mierového procesu. Žiaden iný fond, žiadne iné programy nemali takýto pozitívny dopad. 10 eh, HDP Severného Jirska prichádza z, fond, z financovania z fondov EÚ a sme naozaj čistí príjimatelia európskych fondov a toto súvisí aj s exekutívou. Aj e, rozpočet nakoniec by nemohol fungovať tak dobre, keby sme nemali túto finančnú podporu a príspevky e, zo strany EÚ. Takže naozaj je toho mnoho, je mnoho programov a iniciatív aj v oblasti infraštruktúry, na ktoré sa dá poukázať. Ja ale pochádzam teda z lokality Derry. A Derry, tam máme tzv. most mieru. Ten bol postavený ako dôsledok toho, že sa využívalo financovanie na účely mieru. A možno, nechcem zachádzať teda do detajlov tej histórie, ale viem, že tam 20% unionistickej populácie, teda tí boli aj v Mestskej rade a ovládali to mesto a tí, ktorí sme prišli, prichádzali z tej republikánskej komunity, tak, eh, tak eh, sme mali tiež e, príležitosť sa angažovať sa. Mali sme samozrejme hlasovacie právo, ale e, boli tam rôzne výzvy, ktoré bolo treba prekonávať v oblasti ľudských práv a tak ďalej v tom čase. Takže keď sa podarilo vybudovať tento most mieru, tak to bola jedna z dôležitých iniciatív, ktorá umožnila, aby sa to mesto zjednotilo takže už to nie je rozdelené vodou, že sa povie, že tam tá druhá strana mesta, druhá strana brehu, tí lojalisti a unionisti, proste mm, naozaj ten most mieru eh, tak eh, ten funguje. Tam nie je len o to, aby človek mohol chodiť autom z jednej strany na druhú, ale ide o ikonu budovania mieru aj cez to infraštruktúry. A naozaj to znamenalo veľké eh, zmeny v živote našej spoločnosti v meste Derry. Takže naozaj to má pozitívne dopady na organizácie, na fungovanie malých a stredných program, eh, podnikov a tak ďalej. Naozaj sa veľmi dobre a užitočne využívajú tieto prostriedky EÚ. Obrovský kus práce sa vykonal v tomto smere a občania skutočne vidia dôsledky, pozitívne dôsledky tejto politiky. Eh, takže tu máme tieto programy je PIS 1, PIS 2, PIS 3, PIS 4, čiže je to zamerané na mier. A teraz eh, nakoniec eh, prechádzame jednotlivými tými otázkami, na ktoré kázal aj pán Von. A myslím, že naozaj existuje úprimný záujem a na, môžem povedať, pán Flak, že sa dá oddeliť to, čo sa oberá tou správnou cestou, ale samozrejme môžeme od toho oddeliť tie obavy, ktoré ešte u niektorých občanov existujú. Aj proste u občanov EÚ z hľadiska toho, ako sa vedenie situácia e, v súvislosti s budovaním mieru a s využitím kohesných fondov. Myslím, že to nebude možné nejak oddeliť len tak Brexit od tejto správy. Bolo by to úplné šialenstvo, keby sme sa pokúsili ignorovať fakt, že je tu Brexit. Určite je tu mnoho otázok, mnoho obáv a keď sa prichádza s plánovaním nejakých programov aj po roku 2020, tak toto treba riešiť. Žiaľ, ešte teda nie sme tam, kde môžeme povedať, že podarilo sa nám prekonať už toto prechodné obdobie a už sme teraz v takej fáze vývoja spoločnosti, že tieto problémy sú za nami. Nie, nie je to tak. Ešte stále máme pred sebou veľký kus práce aj v súvislosti s politikou súdržnosti, ale samozrejme veľmi budeme oceňovať aj naďalej podporu a pomoc z týchto programov EÚ. A myslím, že ehm, v Bruseli sa tiež poukázalo na to, že existuje aj niekoľko konkrétnych príkladov, kde to financovanie je veľmi pozitívne. A úloha EU pri budovaní mieru je u nás veľmi, veľmi relevantná a významná. Nakoniec, e, napríklad konkrétne e, budovanie nejakých terapeutických centier, napríklad radiologická terapia v našom meste, to bolo vybudované tiež vďaka týmto fondom. A chcem povedať, že Derry a Donegal, teda dve mesta na opačnej strane hranice, jedna na severe a druhá teda na juhu v Írsku, Eh, jedna z týchto lokalít, tie budujú tiež veľmi dobré vzťahy medzi sebou v rámci regiónu, aj keď je to cezhraničné. A myslím teda, že aj využívanie nemocničných služieb v tomto zmysle je tiež pozitívum. Takže ľudia, ktorí kedysi bojovali proti sebe a mali medzi sebou konflikty, teraz dokážu eh, riešiť eh, veci cestou rokovaní a toto sa umožnilo aj vďaka tomu príspevku, ktorým E, pomohla regiónu Európska únia. Chcem povedať, že aj tento výbor, aj EÚ zohrávajú významnú úlohu aj pri implementácie dohody z Veľkého piatku, teda mierovej dohody. A je dôležité, aby sme ukázali na severe aj na juhu Írska, akú významnú úlohu zohráva Európska únia pri budovaní mieru a mierového spolužitia e, daného regiónu. A veľmi rada som si vypočula, pán Von, aj to, že tie fondy sa zameriavajú konkrétne na to, aby príslušné komunity, spoločenstva mali čo najväčší podiel pri rozhodovaní o implementácii prostriedkov. Takže dúfam, že keď pôjdeme na e, misiu do Severného Jirska, tak budeme mať príležitosť konkrétne vidieť, ako sú tieto fondy využívané, aká je ich implementácia celkovo v Severnom Írsku, ale aj v rámci celého ostrovu Írskeho. A naozaj Sever Írska, aj keď zostane teda v, eh, Hovorí sa o tom teda, že bude mať osobitný štatút po Brexite, že zostane v EÚ, ale určite môžeme očakávať, že Brexit môže spôsobiť e, poškodenie určitých programov, respektíve ich stiaženie, ale keď je tu to rozhodnutie britskej e, vlády, určite to môže mať dopad na rozvoj infraštruktúry Severného Hírska, ale verím, že politika súdržnosti v rámci EÚ nám bude aj naďalej pomáhať. Určite doteraz nám pomáhala do veľkej miery. Dúfame, že aj to cestovanie medzi Írskom a Severným Írskom bude e, plynulé aj do budúcna. A nemôžeme ignorovať práve dôsledky Brexitu na život ľudí. Je to teda dôsledok toho, že sa e, odstráni nielen finančná pomoc, ale aj členstvo v EÚ členstvom EÚ mnoho ľudí u nás e, znamenalo mnoho, skutočne. E, a tí, ktorí vedia, ako, e, alebo čo znamená vládnuť, tak tí sú si vedomí toho, čo môže nastať po Brexite. Je mnoho ľudí, ktorí sa skutočne úprimne obávajú o to, ako sa situácie, situácia vyvinie. A fakt, že 1,8 milióna občanov eh, si myslí, teda, že možno by bolo dobré uvažovať o írskom pase, ale znamená to aj to, že zostaneme všetci aj naďalej občanmi EÚ. Že by sme mali povedzme jeden spoločný írsky pas aj na sever, aj na juhu Írska. Tak ďakujem vám, pán Von, za to, že ste prišli s touto iniciatívou a e, osvetlili e, tieto otázky, ktoré sú v súčasnosti také dôležité. A predovšetkým sa to týka teda oblasti severu Jerska a využívania kohezných fondov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Reňské ako ďalší tieňový spravodajca, nech sa páči. Ďakujem. Ja pochádzam z regiónu, kde tiež došlo ku štruktúrálnym výzvam, aj keď sa to nachádza v pomerne bohatej krajine, v Nemecku. Mala som príležitosť hovoriť so starostami aj, na, aj ostatnými pracovníkmi na lokálnej úrovni miest. A hovorili sme aj o využívaní eurofondov. A tam nie ide len o cezhraničnú spoluprácu, ale ide o projektoch, hovorili sme o projektoch kde sa využívali európske peniaze v kombinácii s národnými prostriedkami. A samozrejme bez príspevkov fondov EÚ by ten pokrok tam v regiónoch nebol možný. Pokiaľ ide o Severné Írsko, tiež som mal príležitosť hovoriť s ľuďmi v danom regióne a mnoho sa urobilo vďaka fondom EÚ. A bez týchto peniazí by to proste nebolo bývalo možné. Takže tieto fakty hovoria sami za seba. Takže keď hovoríme o investície, je tam 330 miliónov eur, 6 e, tisíc podnikov dostáva pomoc touto cestou, vytvorilo sa mnoho e, nových pracovných príležitostí, sú to tisíce a v podstate každý európsky fond, napríklad aj sociálny fond EU, e, prispieva napríklad na úrovni 210 miliónov pre boji proti sociálnej exklúzii a viacerí Kolegovia hovorili o programe zameranom na budovanie mieru. Tam je 270 miliónov, ktoré sa majú investovať. Ďalej je tu ten projekt na zmiernenie e, zmierňov, pardon, zmierovanie vzťahov medzi e, Sérom a juhom. A keď sa pozrieme na dopad e, európskeho financovania v Severnom Írsku, naozaj tie konkrétne výsledky vidíme. A kolegovia povedali, že bude ťažké ísť na nejakú misiu do Severného Írska a e, pýtať sa ich, čo sa udialo v minulosti. Ale určite budeme musieť počúvať aj to, čo nám povedia o súčasných obavách, ktoré majú v súvislosti s Brexitom. Takže ťažké to bude zvládať, ale určite musíme načúvať hlasu občanov, aké majú problémy. A nakoniec je tu aj naša úloha, ktorú musíme zohrať v tom, aby ten progres, ten pokrok, ktorý nastal za posledné roky, aby ten sa nerozplynul. A preto musíme povedať áno, musíme sa zároveň sústrediť aj na to, čo príde, na budúcnosť a Nakoniec máme tu expertov na e, európske financovanie a ja myslím, že tiež tomu dosť e, rozumiem, takže aj k tomu sa budem vedieť vyjadriť. Takže pokiaľ ide o Brexit, máme aj v tomto veľmi významnú úlohu, pokiaľ je o danú tému. A dúfam, že tiež budem v tej delegácii, ktorá spolu s vami pôjde do Severného Iska. Slovo má pani Damato. Ide. Il tema oggetto del report è di particolare importanza soprattutto per už bolo vypracovaných niekoľko správ. Je to aj z historického, aj zo sociálneho, aj z politického hľadiska dôležité. Uh, a bolo to aj veľmi aktuálne v kontexte rokovaní o Brexite. E, Program PEACE 2007-2013 umožnil pokrok, zmierenie, stabilitu e, medzi susedným e, Severným Írskom a susednými regiónmi. 333 miliónov eur, 225 miliónov ide, pochádza z Federu. <clears throat> Myslím, že to treba uviesť aj v konečnej správe o uplatňovaní. Nás zaujímajú konečné výsledky tohto programu a myslíme si, že to naozaj musí byť aj v tejto správe. Teraz je tu aj ďalší operatívny program pre Severné Írsko E, územná spolupráca medzi e, Írskom a Severným Írskom Spojené kráľovstve e, chce prispieť viac ako 200 miliónmi eur a dúfam, že vďaka týmto programom sa nám to všetko podarí zlepšiť. Rokovania o Brexite sú zložité, zdlhavé komplexné, hlavne v očiach európskych občanov, ale nech už bude výsledok akýkoľvek, nikdy netreba umožniť, aby sa opäť e, vrátilo násilie do tohto regiónu e, predtým, ako bola uzavretá mierová dohoda. Etnické a náboženské konflikty v Európe už naozaj nie sú prípustné. Súhlasím e, s tým, čo tu už odznelo a dokonca aj jeden spisovateľ e, v diele Zombie napísal, že sa ľudské vzťahy e, dezumanizovali, e, čiže stratili ten ľudský rozmer politika naozaj sa musí všemožne snažiť tomu, aby, o to, aby sa takéto niečo stalo. A to isté platí aj pre Brexit takéto násilie už naozaj nemôže byť v Európe. Auta, ktoré vybuchujú, deti, ktoré zomierajú a tak ďalej. Ešte jeden eh, rečník nás oznáme. Pán Rope. Wishes, please let me know. Mr. Rope, the floor is yours. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Správa je veľmi e, zaujímavá a dôležitá v kontexte politiky súdržnosti a špecificky Severného Írska. Severné Írsko využíva tieto fondy súdržnosti, uplatňovala princípy dobrej správy, celé obyvateľstvo bolo do týchto projektov zapojené a treba to dnes aj povedať. Nahlas. Treba vysvetľovať, prečo v EU potrebujeme politiku súdržnosti. Treba vysvetliť jej význam. Ja som bol starosta obce, a e, je to v bezprostrednej blízkosti hranice s Bieloruskom, čiže viem, čo to znamená ehm, hraničná oblasť. Sú tu isté osobitosti a tieto oblasti pomoc potrebujú. Dokonca tá pomoc je pre ne kľúčová. Mám aj ja teda istú skúsenosť a teraz Musíme rozmýšľať e, nad budúcnosťou a síce, či súčasná politika súdržnosti e, či je dostatočne e, inkluzívna. Táto politika podľa mňa je príliš centralizovaná. Treba teda rozmýšľať nad tým, akú politiku súdržnosti potrebujeme do budúcnosti a treba viac zapojiť e, miestne obyvateľstvo, celú komunitu, tak aby ľudia e, naozaj mali pocit, že tie prostriedky e, sú pre ne prínosné, riešia ich otázky. Niekedy ústredné miesta správy nemajú rovnaký pohľad na vec. V budúcnosti by bolo treba mať <clears throat> program pre miestných lídrov, čiže zapojiť miestnú spoločnosť, komunity, podniky, aby sa to, čo je na miestnej úrovni, aj na miestnej úrovni riešilo. Niekedy tie e, detaily vyzerajú predsa len úplne inak, e, majú väčší význam na miestnej úrovni. Teda zapojiť to miestne obyvateľstvo, aby si tú politiku vedeli trošku viac e, prisvojiť. Ďakujem. Zdá sa, že sa už nik nehlási o slovo, tak e, dostane slovo zástupca Európskej komisie, pani Hernández z generálneho riaditeľstva e, pre regióny. Ďakujem, pani predsedajúca. Vítam všetkých prítomných. Chceme sa poďakovať e, výboru za záujem politiku súdržnosti v Severnom Írsku. Už sa hovorilo o význame e, niekoľko miliárd nielen z ERDF, ale aj z iných programov, zo sociálneho e, fondu, fondu pre plnohospodárstvo 1,13 e, miliárd iba pre e, regionálny rozvoj bez PIS a Interreg programov, ktoré taktiež veľmi e, pomohli Severnému Írsku. A okrem toho by sme chceli zdôrazniť význam ERDF pri e, regionálnom financovaní. Ehm, tu naozaj je Severné Írsko lídrom a taktiež to išlo v prospech nízkouhlíkového hospodárstva a čo sa týka programu Interreg, výbor to už povedal, to bol taktiež veľký e, prínos pre cezhraničné projekty, ktoré by mohli naozaj spôsobiť e, zmenu. Teraz sa to využíva aj na investície do e, zdravotníctva. E, čiže je to dôležité pre ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch. A taktiež program PEACE má e, podporovať mierový proces. Je to jedinečný program, e, majú sa premostovať komunity v konfliktných e, oblastiach a taktiež sa buduje budúcnosť takýchto komunít, čiže nielen ľudia, ktorí ten konflikt zažili, ale aj nové generácie akýsi spoločný priestor má vzniknúť a dúfame, že aspoň pre Severné Irsko to bude e, trvácný prínos. Tešíme sa na aj ďalšiu spoluprácu aj so spravodajcom. Vždy vám poskytneme tie informácie, ktoré budete potrebovať na vypracovanie vašich správ. Ďakujem a teraz Derek Von. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, kolegyňam za e, vystúpenia. E, zareagujem na tú háklivú otázku Brexitu. E, jasne chcem povedať, že ide hlavne o uplatňovanie. Ak by to tak nebolo, tak by sme asi nemali možnosť takúto správu vôbec vypracovať. To som chcel povedať jasne, ale uh, Eh, pri správe a jednotlivých eh, služobných cestách je jasné, akým prínosom sú finančné prostriedky aj v Severnom Írsku. A sú aj príklady, kedy ľudia jasne povedia, že bez európskych peňazí by ten, ktorý projekt ani nevznikol. Takže si myslím, že je dobré, aby tento výbor e, na to poukázal. Samozrejme, nechceme tým e, predbiehať aj nejaké iné, e, iný vývoj po roku 2020. Uvidíme, či ten program PIS bude môcť pokračovať aj v budúcnosti. Brexit samozrejme bude mať dopad a musí sa to spomenúť aj v správe. Pán Van Mintelberg hovoril o synergiách, aj e, komisia uviedla e, súčinnosť s inými fondami e, v Severnom Írsku. A ja som presne nad týmto uvažoval, čiže zareaova- porozmýšľať nad synergiami nad, medzi ERDF, programom Interreg, PIS a ďalšími. Možno, že sa môžeme poučiť Hovorilo sa aj o význame praktických príkladov. Doplnil to, čo som ja už uviedol. Je to dôležité pozrieť sa na praktické príklady a možno, že sa pozrieť na tie menšie projekty, pretože je ľahšie sa niekedy e, zamerať na tie e, veľké projekty, dobre dotované, ale e, to, čo naozaj mení životy e, ľudí e, v teréne, sú tie menšie projekty. Na to by sme sa asi mali viac zamerať. Hovoriť s ľuďmi, ktoré, ktorí tieto projekty realizujú, s príjmateľmi takýchto projektov mali by sme sa na to zamerať pri našich návštevách a potom aj v našich správach, pretože aj z toho by sme sa mohli všetci poučiť e, aj po roku 2020. Chceme sa uistiť, že jednotlivci komunity budú zohrávať e, úlohu pri e, uplatňovaní politiky súdržnosti. Je to veľmi dôležitá a aktuálna téma a túto správu naozaj musíme využiť aj na zlepšenie budúcej politiky súdržnosti. Ďakujem pekne. Ako to vyzerá do budúcnosti, pôjdeme do Severného Írska od 21. do 23. marca. Schválili to aj, e, schválila to konferencia predsedov minulý týždeň. Môžeme začať konkrétne túto cestu organizovať. Potom bude e, správa vypracovaná, samozrejme e, so zohľadnením toho, čo tu odznelo. A myslím, že pred ešte letnou prestávkou budeme môcť opäť hovoriť o tou o tej správe už e, hotovej s pánom Vonom. Pán Fleck. E, vy ste, pán Von, povedali, že ak opustíme EÚ, ale chcem, aby to všetkým bolo jasné, Spojené kráľovstvo 29. marca 2019 opúšťa EÚ. Stane sa to, nikto by o tom nemal pochybovať. Ďakujeme za tieto slova, ale pán Von hovorí, že napriek tomu bude stále hovoriť, ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ. E, predsedajúca, dobre, e, môžete si zachovať svoje osobné politické stanoviska. Pre mňa je zaujímavé e, vedieť, že budeme mať veľmi zaujímavú správu o uplatňovaní politiky súdržnosti Severnom Írsku. Týmto e, ukončíme rozpravu o tomto bode. Bude zaujímavé už e, sa môcť pozrieť na návrh správy. E, ďalší bod nášho programu. Is, uh, the, uh, Stanovisko, ktorého spravodajcom je pán Daniel Buda. Gestorským výborom je výbor Envy mechanizmus e, občianskej ochrany EÚ. My máme vypracovať legislatívne stanovisko. Pán Buda, dostanete slovo a potom tieňovi spravodajcovia a ostatní, ak by sa chceli vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade chcem povedať, že tento návrh naozaj e, vítame a e, e, teší ma aj úsilie komisára Stylianidesa pri príjmaní tohto rozhodnutia. Táto iniciatíva e, bola aj za stretnutím 15. a 16. januára v Provence vo Francúzsku. E, ide o 10 krajín Nemecko, Chorvátsko, Španielsko, Grécko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, aj Rumunsko a ešte Česká republika sa zapájajú e, do tohto mechanizmu občianskej ochrany. E, chcú prispieť k zlepšeniu tohto rozhodnutia. Generálni riaditelia teda spolupracujú pri koordináciu, koordinácii opatrení pri e, naliehavých situáciách a katastrofách, e, ktoré sa môžu teda stať v rámci EÚ alebo mimo nej. Vďaka tomuto mechanizmu by bolo e, koordinované úsilie pomoci a zdieľanie prostriedkov, napríklad lesné požiary, požiare, hurikány, záplavy, silné e, vetry, e, zemetrasenia. E, to sme zažili v uplynulých rokoch a preto je potrebná zmena legislatívy občianskej ochrany. Boli aj obrovské katastrofy, ktoré sa dotkli viacerých členských krajín. Vzájomná pomoc je teda nevyhnutná, pretože to jedna krajina jednoducho nemôže zvládnuť. Uh, Potrebujeme preto e, koordinované úsilie na úrovni EÚ. Komisia navrhuje niekoľko nových e, ustanovení, ktoré majú posilniť e, kapacity a zlepšiť koordináciu medzi členskými krajinami. A má sa zlepšiť aj kolektívna schopnosť zareagovať na krízové situácie. Resk EU bude zohrávať úlohu, ak by jedna krajina nezvládala krízovú situáciu a zlepšila by sa aj koordinácia e, jednotlivých úradov. Ak dovolíte menšiu odbočku z rozhovorov medzi, e, na úrovni generálnych e, riaditeľov bolo jasné, že je tu, je tu isté, istá nejasnosť e, ohľadne koordinácie, e, či by to robila komisia alebo členské krajiny. Ja myslím, že potrebujeme úzku spoluprácu medzi Európskou komisiou a členskými krajinami. Generálni um, riaditeľia sa taktiež vyjadrili k potrebe mať zoznam uh, dostupných e, nejakých nástrojov, ale to musí byť otvor, otvorený zoznam, nie nejaký e, e, obmedzujúci. Záležalo by to od toho, ktorej časti EÚ sa má zasiahnuť. Ja, ja dúfam, že komisia naozaj mhm. bude schopná splniť očakávanie. V mojom stanovisku sa zameriam na príspevok štruktúrálnych fondov, štrukturálneho fondu a investičného fondu, aj fondu na predchádzanie e, rizik a e, fondu na vyrovnanie sa s klimatickými zmenami. Treba e, posilniť synergie práve medzi týmto mechanizmom a všetkými dostupnými fondami. A e, je tu aj Európsky fond Solidarity, ten chceme zdôrazniť, ale sú tam e, e, ex ante podmienky a a vďaka ním sa štrukturálny a investičný fond musia hodne využívať pri vyrovnávaniu sa s rizikami. Dôležitá je aj prevencia. Treba ale zlepšiť aj schopnosť reagovať Miestne, regionálne eh, úrovne sú v najlepšej pozícii zareagovať. A potom aj otázka školenia, to je zásadné pre lepšiu spoluprácu. Chceme eh, zefektívniť eh, schopnosť zareagovať a zlepšiť dialog medzi členskými krajinami. Preto si myslím, že tú dôležitú úlohu môžu zohrávať aj univerzity a výskumné strediska. Mohli by lepšie zakročiť v prípade nejakej katastrofy. A takisto treba počiarknúť význam prevencie v prípade katastrof a to prostredníctvom prípravy personálu, ktorý zasahuje v prípade naliehavých situácií a takisto pokiaľ ide o koordináciu civilnej ochrany. E, potom treba zahrnúť aj e, odbornú prípravu dobrovoľníkov, najmä v izolovaných oblastiach, e, pretože miestni ľudia poznajú veľmi dobré špecifiká miestnej situácie Takže napríklad v prípade e, niektorých e, katastrof e, v Rumunsku zareagovali ako prví práve miestni občania, ktorí poznajú dobre situáciu na mieste. No a potom treba sa venovať aj technickým detailom finančným, takže výbor REGI a Budge takisto e, sa zapoja v rámci pozmenujúcich e, návrhov, takže e, pochopiteľne rátame aj so zapojením tieňových spravodajcov, pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú tematiku. Ďakujem. Tieňoví spravodajcovia majú slovo. Pani Rodríguez ako prvá. Ďakujem, pani predsedajúca. Už všetci dobre vieme, aké e, nešťastia musela Európska únia riešiť. Malo to e, devastujúce dôsledky pre komunity, e, životné prostredie, aj kultúrne dedičstvo. Napríklad požiary v roku 2017 v Portugalsku a okrem toho, že sa ukázali e, samozrejme výhody e, spolupráce a vzájomnej pomoci, tak sa ukázali aj určité e, nedostatky. A to napríklad, pokiaľ ide o schopnosť členských štátov zareagovať na takéto situácie. Potrebujeme teda právny rámec, ktorý by upravoval e, vzájomnú pomoc členských štátov v takýchto situáciách, aby ľudia dostávali adekvátnu a rýchlu pomoc. To znamená, aby sa stanovili povinnosti členských štátov e, v prípade prírodných katastrof alebo katastrof e, spôsobených ľuďmi. A a to vychádzajúc z ustanovení zmluvy o fungovaní Európskej únie. A na e, úrovni členských štátov treba vyplniť e, tie nedostatky, ktoré tam sú. Neinvestuje sa e, dostatočne a neprihliada sa dostatočne napríklad k takým prvkom, ktoré súvisia s zmenami e, klímy a takisto treba položiť dôraz na e, inováciu. Treba dať európskym občanom odpovede v rôznych oblastiach, napríklad v oblasti financovania. Treba zabezpečiť aj to, aby sa položil dôraz na vzdelávanie občanov a to nie len zo strany organizmov, ktoré e, sú e, v rámci štátnej e, správy, ale takisto aj v rámci občianskej spoločnosti. Treba teda ľudí pripravovať na prípadné kritické situácie a samozrejme treba lepšie koordinovať e, postupy aj s tretími krajinami. A samozrejme, treba takisto uznať dôležitosť e, solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi. To samozrejme e, znamená spoluprácu medzi nami všetkými pri ochrane európskych občanov a ďalších ľudí. Vytvorenie siete eh, pre civilnú ochranu by nemalo eh, nahradiť eh, mechanizmy civilnej ochrany v jednotlivých členských štátov. Malo by byť prostriedkom na riešenie situácií, ktoré svojim rozsahom presahujú možnosti jednotlivých členských štátov štátov. Máme tu e, tieňového spravodajcu e, z ECR. Ak nie, tak pán Jakovčič, máte slovo. Ďakujem, pani e, predsedajúca. Niekoľko slov o tejto téme. Bohužiaľ, mal som skúsenosť s prírodnými katastrofami, najmä s povodňami a takisto do istej miery aj s, so zemetraseniami Kom- iniciatíva k tejto komisie je dobrá, treba povedať. A samozrejme, ja som za to, aby sa zabezpečila dobrá koordinácia medzi členskými štátmi, aby sme zistili, akým spôsobom možno zvýšiť efektivitu pri reagovaní na prírodné katastrofy eh, v susedných krajinách Domnievam sa, že treba nájsť širší mechanizmus. Máme mikroregionálne stratégie a ja som bol aj za to, aby sa vytvorilo e, centrum e, pre reakcie na e, katastrofy v krajinách Jadranského a Jonského mora Eh, a myslím, že aj v tejto politike by sa práve ten mikroregionálny prístup mohol využiť. Je oveľa jednoduchšie pomáhať z jednej strany Jadranu na druhú stranu Jadranu, než v prípade, že tie oblasti, postihnuté oblasti sú eh, vzdialenejšie. A eh, musíme takisto zabezpečiť aj rýchle zavádzanie našich rozhodnutí do praxe. A ďalšia otázka, ktorá je dôležitá, e, a súvisí s e, finančnými fondmi. Mechanizmus prideľovania finančných fondov, ktorý sa uplatňuje na postihnuté oblasti, ten je príliš zdlhavý. V prípade, že je nejaká katastrofa, ktorá bude stáť napríklad 300 alebo 500 miliónov eur, tá sa E, v takom prípade sa musí bezprostredne prideliť aspoň 3 až 5 miliónov eur. Samozrejme, jednotlivec také rozhodnutie nemôže urobiť. Potrebujeme na to nejaký výbor, ktorý by sa mohol stretnúť v deň, keď sa taká katastrofa stane a e, ktorý by i hneď konal. keď sú také katastrofy, ktoré e, postihnú tisíce domov a podobne, alebo kostolov, ako napríklad v prípade zemetrasenia v Taliansku a potom sa muselo čakať mesiace, aspoň na minimálnu pomoc na základe rozhodnutia komisie. Myslím, že tento mechanizmus musí byť efektívnejší, rýchlejší. V opačnom prípade budú mať občania pocit, že Európska únia sa o nich nestará o tých ľudí, ktorí boli takými katastrofami postihnutí. Také sú moje návrhy a dúfam, že ich spravodajca bude môcť e, zvážiť. Nevidím e, pána Omarže, takže pán Rope, prosím. Ďakujem, pani e, predsedajúca. My tu hovoríme o obnove Európskeho mechanizmu e, e, civilnej obrany a e, tu je stanovisko výboru dôležité. Miestne a regionálne orgány sú tie, ktoré sú zapojené do riadenia a zvládania prírodných katastrof, keď nastanú. A toto bremeno je niekedy príliš veľké E, nechcem komentovať, všetko e, boli stanovené ciele. I nejde o to, aby sa obnovil ten mechanizmus bez kontroly. Ale jednu vec dosť dobre nechápem. Ako sme sa dopracovali k tejto skratke, ktorá sa tak e, ťažko vyslovuje. Hovoríme tu o dobrovoľnej spolupráci. Ja myslím, že tam treba posilniť to jednotné centrum pre komunikáciu. To je podľa mňa veľmi dobrý nápad. Je dôležité, aby sme tu nemali prázdne byrokratické opatrenia a takisto sa mi páči e, zmena článku 12. Toris Fajes nám pomerne nedávno E, lesné požiary nám nedávno ukázali, že nemáme dostatočné kapacity na ich riešenie, že treba nájsť nejaký spôsob. A komisia e, na to síce dobre reagovala, ale nedarí sa jej až tak pri analýze e, potenciálnych rizik. Musíme urobiť viac, než len to zaoberať sa tými dôsledkami. Viete, koľko je zastaralých jadrových reaktorov v bezprostrednej blízkosti hraníc EÚ a určite by nebolo dobré odkladať e, prevenciu, predchádzanie takýmto e, katastrofám, ktoré môže spôsobiť samotný človek, e, takže článok 12 by sa mal doplniť ustanoveniami ohľadne spolupráce napríklad e, vo veciach e, evakuácie obyvateľstva. Išlo by aj o projekty na mobilizáciu dopravných prostriedkov. Sú aj plány v súčasnom mechanizme a tu chcem poukázať na články 5 a 6 a práve tam sme mali venovať väčšiu pozornosť povinnostiam členských krajín, e, zvýšiť e, e, počet informačných kampaní. Potom článok 14 a 15. Tam sú postupy podrobne opísané, ale nevidím tam ustanovenia ohľadne E, nasadenia e, pomoci, e, ale v prvej línii tie úplne prvé opatrenia. Tá pomoc by preto mala byť rozdelená do dvoch skupín. Naliehavá pomoc na jednej strane a potom pomoc vo veľkom treba zvýšiť aj e, financovanie až do výšky 630 e, miliónov. 480 miliónov, tak sa to tu uvádza, má byť e, zmobilizovaných z okruhu 3. My sme proti tomu, aby sa takéto prostriedky zneužívali na úkor iných. Ďakujem veľmi pekne, pani Damáto, prosím, máte slovo. Ďakujem Takže e, čakáme na návrh e, správy od pána Buci, ale niekoľko všeobecných e, pripomienok. Ide tu o mechanizmus na 2018 až 2020 a ten rozpočet sa mi zdá byť pomerne dobrý, hoci treba lepšie mm, analyzovať mechanizmy implementácie a monitorovania vo februári 2017 komisia predložila správu, ale v roku 2016 sa ukázala, ukázalo to, že e, nie je možné, e, nebolo možné reagovať e, na všetkých 17 požiadaviek na pomoc pri boji proti požiarom, lesným požiarom. Podarilo sa vlastne reagovať len na 10. To znamená, že Únia ukázala, že nemá dostatok prostriedkov na boj proti týmto fenoménom vo viacerých krajinám. Na, nielen lesné požiare, ale napríklad aj e, e, zemetrasenia, teroristické útoky, záplavy a podobne. To znamená, že e, členské štáty nevždy e, majú dostatočné kapacity reagovať. A to ukazuje dve základné potreby. Špecifická rezerva e, zdrojov na úrovni EÚ. Tam komisia vyčlenuje operačné prostriedky na to, aby sa zabezpečil rýchly prístup k takýmto prostriedkom. A potom E, špecifická rezerva, ktorá by e, doplňala e, nedostatok prostriedkov na úrovni členských štátov. No a potom potreba zvýšiť mieru spolufinancovania, pokiaľ ide o tie priateľné alebo prípustné náklady. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mám dve ďalšie mená. Pán Vols. Ďakujem. Pani e, predsedajúca, chcem podporiť e, túto iniciatívu Európskej únie. Dúfame, že sa čo najrychlejšie bude realizovať. Je jasné, že lesné požiary, povodne, tornáda a podobne, to bolo všetko, čo sa stalo v roku 2017 a nadobudlo to abnormálne rozmery, kládlo to obrovské, ná, e, na obrovské, obrovské nároky na prostriedky civilnej obrany Európskej únie a jednotlivých členských štátov. Jednoducho zvýšil sa počet takýchto udalostí a ich dôsledky a je smutné konštatovať, že, moment, že v tejto e, chvíli vidíme, a povedal to aj pán predseda Juncker, že už to začíname vnímať ako niečo normálneho, prosto veci, ktorým, s ktorými sa musíme naučiť žiť. Ale treba na to samozrejme reagovať ako únia štátov, národov, ale zároveň e, na úrovni členských štátov, e, regionálnej úrovni, miestnej úrovni. Chcem povedať, že súhlasím s posilnením týchto reakčných e, schopností Európskej únie. Mohol by to byť taký zárodok budúcej európskej civilnej obrany, e, ktorá by mohla byť e, príkladom silnejšej, konkrétnejšej, funkčnejšej Európy. Ale dôležité je, aby sme mali e, dostatočné prostriedky napríklad na boj proti lesným požiarom, ako sú lietadla, polné nemocnice a podobne, aby sa to všetko vedelo e, dizlokovať e, rýchlo. Takže ďakujem za tie vyjadrenia, ktoré tu e, zazneli. A chcem vyzvať, aby spoločne s hlavnou e, spravodajkyňou e, spoluspravodajcovia zrýchlili prácu na e, tejto správe Chcem len pripomenúť, že samozrejme e, členské štáty musia vykonávať svoju vlastnú, kom, svoje vlastné kompetencie, pokiaľ ide o civilnú ochranu a e, funkcia e, Európskej únie z tohoto hľadiska je vlastne doplnková. Ja samozrejme som e, za to, aby sa uplatňovali návrhy v tejto správy. Ja už som niektoré z nich sám obhajoval a zdôvodňoval, takže som za to, aby sa e, toto dopracovalo napríklad e, plány rizík na celoeurópskej únii, potom e, investície na lepšiu prípravu jednotlivých regiónov na prípadné prírodné katastrofy. Ide tu o koordináciu politík Európskej únie e, zameraných na e, zmeny klímy a samozrejme to s prihliadnutím na legislatívu a potom e, výskum a vývoj a pochopiteľne Horizont 2020. Ja by som chcel ešte raz pomlahoželať a poďakovať za túto iniciatívu komisie, e, iniciatívu pána komisára Strianidesa a chcem zaželať všetkým spravodajcom veľa e, úspechov pri e, rýchlom ukončení e, tejto správy. Ďakujem. Bogovič, the floor is yours. Ďakujem pekne, pán Bogovič. Ďakujem za slovo. Vítam túto iniciatívu a aj to, čo vyjadril spravodajca Buda. Určite prírodné katastrofy sú vo svete všade prítomné a v Európe predstavujú ešte a zda väčšie nebezpečenstvo než hrozby bezpečnostné, terorizmus a otázky kontroly na hraniciach. Takže treba naozaj prijať vážne kroky v tomto smere vážne opatrenia. Rôzne katastrofy ako povodne, suchá e, a tak ďalej. Toto spôsobuje oveľa viac škôd než otázky bezpečnosti. Takže musíme sa dobre organizovať. Bol som starostom 13 rokov a e, v meste, ktoré má 15 tisíc obyvateľov a naozaj sme mali veľmi dobrý systém organizácie, aby sme dokázali zvládať e, veci na lokálnej úrovni. Veľmi dôležité je samozrejme aj na celoštátnej úrovni mať tieto veci zorganizované a potom je veľmi dôležité taktiež navzájom si pomáhať na úrovni medzinárodnej, teda medzi jednotlivými krajinami aj regiónmi. Ale na základnej úrovni lokálnej sa dá tiež urobiť veľký kus práce. Potrebujeme kvalifikovaných ľudí a technické vybavenie. Predovšetkým. Určite vojaci a ďalšie profesionálne zložky sú dôležité a popri tom ešte mať aj dobrovoľníkovie užitočné. 150 tisíc e, e, dobrovoľných hasičov máme v našej krajine, ktorá má 2 milióny obyvateľov. Takže aj v tomto smere sa dá urobiť mnoho. Proste ide o to, aby tí ľudia boli iniciatívni, aby pomáhali zachrániť domovy a životy našich ľudí. Chcem povedať aj to, že sú tu určité problémy a tie treba riešiť na celoeurópskej úrovni. Napríklad ako chrániť týchto ľudí, tieto osoby, ak sa im niečo stane. Ako ich chrániť, e, keď nastanú nejaké škody ako zabezpečiť určitú kompenzáciu pre tieto osoby. Na jednej strane je tu ten aspekt dobrovoľníkov. Nakoniec to nie je ich zamestnanie. Chcú pomôcť pri záchrane niečoho. Nakoniec v roku, v roku 2014 v lokalite Brenovac tiež fungovali a pritom to nebola ich práca, ich zamestnanie. Ako už povedal aj minister Jakoč, musíme reagovať rýchlo a čo najrychlejšie, ak sa dá. Títo ľudia si zaslúžia úctu a sú to ľudia, ktorí musia veľmi rýchlo reagovať, keď nastane nejaká katastrofa. Je nepriateľné, aby sme mali nejaké mechanizmy, e, ktoré, kým sa rozkývu, trvajú aj rok, dva roky. A to je z hľadiska prírodných katastrof nedostatočné. Ľudia dokážu reagovať veľmi efektívne, veľmi rýchlo a preto je nepriateľné, aby Európa nebola schopná reagovať rýchlejšie. Že treba čakať rok, dva roky, kým sa niečo vôbec stane. Ďakujem. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem, e, pani predsedajúca. Ďakujem pánu Gudovi. A za, a ďakujem za túto rozpravu o, o mechanizme civilnej ochrany. Je to veľmi dôležitý cieľ. Chcela som len e, pripomenúť stručne, ako funguje v súčasnosti talianský systém, decentralizovaný, ale veľmi efektívny, organizovaný na regionálnej báze a na teritoriálnej báze. Je to podľa mňa dobrý príklad fungovania systému, ktorý by mohol byť v Európskej únii. V súčasnosti v, každej, v každom regióne existujú špecializované organizované skupiny, ktoré sú koordinované s ostatnými regiónmi, podľa, aby podľa povahy e, e, situácie tieto regionálne síly, alebo tie síly, ktoré sú potrebné, boli čo najrýchlejšie presunuté tam, kde to je potrebné, aby sa rýchlo organizovali, aby boli autonómne a nemuseli sa, e, povedzme, e, presúvať e, aj súčasti výbavy na veľké vzdialenosti. Takže je to vlastne decentralizovaný systém v rámci ktorého sa tie jednotky koordinujú aj regionálne. A samozrejme, e, treba samozrejme povedať, že sú aj e, zdravotnícke kapacity, e, ktoré sú schopné rýchlo sa presunúť na postihnuté miesto a pardon, teda môžu rýchlo zasahovať. Tak myslím si, že by tento systém mohol fungovať dobre aj v Európskej únii. To znamená, každý členský štát by zaručil určitú akcie, schopnosť, keď je to potrebné a Jednoducho na úrovni Európskej únie sa definuje, aká je situácia, napríklad Chorvátsko alebo Slovinsko alebo v Rakúsko. Rakúsko, jednoducho to môžu byť tie regióny alebo krajiny, ktoré e, môžu byť e, do vzájomnej koordinácie aktivy zapojené. Takýto systém by mal byť e, pomerne štíhly, ale mal by využívať organizačné schopnosti jednotlivých krajín podľa toho, E, kde sa vyskytlo to prírodné nešťastie, tá katastrofa a kde sú najbližšie použiteľné prostriedky. Takže žiadne veľké štruktúry na centrálnej úrovni. Na centrálnej úrovni by mala byť táto schopnosť vyzvať toho, kto je pripravený a najbližšie, aby zasiahol. To znamená systém na podporu členských štátov tak, aby sa zabezpečila čo najrychlejšia reakcia v najkračom čase. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jelis Luchner, DJ Eco z regionátu A. Áno, je to správne, nech sa páči. Budem stručný. Chcem poďakovať aj spravodajcovi, aj ostatným poslancom za túto správu. Určite ju predložím e, na úrovni komisie. A dôležité je, že ten názor, že teda tá správa je jasná a zreteľná. Teda o čom to je, na čom pracujeme. Pokiaľ ide o to posledné vystúpenie, presne ide o tú logiku, ktorú aj my sledujeme. Dôsled, teda do, zodpovednosť prvom rade spočíva na pleciach členských štátov. A na to poukázali viacerí poslanci prvom rade ide o lokálnu a regionálnu úroveň, na ktorej sa pracuje. Áno, navrhujú sa systémy e, záchrany, pretože existujú už teraz systémy dobrovoľníkov, alebo na báze dobrovoľníkov, a tie nie vždy dostatočne fungujú. A stáva sa niekedy, že viacero členských štátov zároveň je vystavené nejakej krízovej situácii a tam to nemusí vždy dobre fungovať. Preto je dôležité mať nejaký systém na úrovni celej Európskej únie, aby sme dokázali e, napríklad evakuovať e, osoby, ktoré sú postihnuté ebolou, treba veľmi rýchlo a efektívne. Pretože keď vychádzame e, z toho systému, ktorý vychádza, teda ktorý exist, má sídlo v Luxemburgu, to nefunguje vždy dostatočne. A aj tam cítime určité medzery. Pokiaľ ide o financovanie, na ktoré tu poukázali poslankyňa a poslanci, máme systém určitého preplatenia nákladov, keď členský štát vynaloží určité prostriedky, tak my to potom samozrejme zhodnotíme. Ale myslím, že tento systém nie je vhodný na takéto núdzové riešenia. A preto si myslím, že aj z hľadiska finančných eh, nástrojov budeme musieť o týchto veciach hovoriť s členskými štátmi a hľadať efektívnejšie systémy a pri štandardných zásahoch napríklad, ako to riešiť. Myslím, že sa nám podarí dohodnúť na nejakých fixných nákladoch za letovú hodinu trebárs. Takže o chvíli, keď sa rozhodne, že treba pomôcť inému členskému štátu, tak potom bude jasné, aké bude aj financovanie zo strany Európskej únie. Taktiež trváme na tom, že v prvom rade e, nechceme viac centralizácie. Po druhé, nechceme byrokraciu. Niekedy e, pri koordinácii takýchto núdzových situácií musíme riešiť aj to, že proste viac členských štátov požiada o pomoc, napríklad e, pri lesných požiarov v oktobri museli sme čakať 48 hodín na reakciu. Práve v dôsledku, alebo v časti v dôsledku politiky, ale aj v dôsledku rozhodnutí na úrovni jednotlivých členských štátov. Chceme to skrátiť, tú dobu. Musíme rýchlo reagovať pri takýchto príležitostiach, aby sme našli tú správnu odpoveď. Takže bude potrebné zjednodušiť, čo sa dá. Komisia v súčasnosti cestuje po členských štátoch, stretáva sa s príslušnými ministrami a zdôrazňuje práve tento bod. Akýkoľvek už bude ten výsledok, nemá byť zložitejší a nemá byť byrokratickejší, než je v súčasnosti. Má byť menej byrokratický. A na záver ešte, určite e, je tu dôležitá aj kompetencia. Alebo aké sú kompetencie, hej? Záchranné akcie nebudú fungovať, ak nemôžeme zabezpečiť, že v členských štátoch existuje dostatočná úroveň prevencie a ochrany. Že existujú vypracované scenáre na riešenie takýchto rizikových situácií. Ak však teda väčšina prostriedkov, finančných prostriedkov, ktoré prichádzajú z rozpočtu EÚ na tieto účely, teda ako vieme, to je hlavne zo štrukturálnych fondov. Máme určité právne a aspekty, právny základ, o ktorý sa tieto prostriedky a ich pridelovanie opiera, DG Regio, DG Environment, DG Klima a tak ďalšie, do toho majú čo povedať. A ide o koncept posilňovania, prevencia posilňovania mechanizmov ochrany. A preto potrebujeme e, aby tento návrh v praxi fungoval. Na záver mi dovolte povedať, že ešte raz ďakujem a samozrejme ja aj moji kolegovia e, sme k dispozícii pánovi spravodajcovi aj vám, vašmu výboru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slova pán Buda, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem poďakovať kolegom za vynikajúce prispenie do tejto správy. Ďakujem tieňovým spravdajcom aj ostatným kolegom, ktorí sa zapojili do diskusí a vyjadrili svoje stanovisko k tejto veľmi citlivej téme. Vieme totiž, že prírodu je ťažko ovládať. Preto je veľmi dôležité, aby sme vytvorili také mechanizmy, ktoré nám umožnia rýchlo reagovať. Rád by som komisii dal na známosť, že odbornosť našich kolegov, totiž viacerí naši kolegovia už boli nejak v minulosti na úrovni na, na funkciách starostu a poznajú z praxe takéto situácie. Takže dôležité, aby sme vedeli vytvoriť taký nástroj, ktorý bude krokom vpred, významným krokom vpred, hlavne pri záchrane ľudských životov. Pretože nakoniec o to tu ide. Chceme efektívny nástroj, ktorý sa bude jednoducho a efektívne používať a pomôže zachráňovať životy aj majetok. Vítam to, že komisia je pripravená financovať tento nástroj, pretože iné členské štáty nemajú tieto finančné možnosti, samotné štáty teda. A dôležité, aby sme vedeli konať rýchlo a efektívne. Ešte raz vám ďakujem za vaše prispenie do debaty. Ďakujeme pekne a ďakujem za rozpravu. Očakávame, že bude vypracované stanovisko a myslím, že to bude 20. februára na budúcom zasadnutí. Takže e, návrh stanoviska bude 20 februára k dispozícii. Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu na našom programe. Prezentácia na tému Európsky investičný fond nebudem rozprávať nejak o dejinách tohto investičného fondu, o tom sa dozvieme viac od rečníka. Vítam medzi nami pána Huberta Kotoniho, ktorý je riaditeľom a vedúcim oddelenie riadenia mandátu Európskeho investičného fondu. Povie nám niečo o práci Európskeho investičného fondu a samozrejme tu pôjde aj otázky ktoré my položíme a on e, nebude odpovedať. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, prajem. Pani Mikajlova, ďakujem za to, že ste nás dnes pozvali na zasadnutie vášho cteného výboru a ďakujem, že ste nás tu prijali dnes a dúfam, že sa mi podarí vytvoriť takú situáciu, ktorú, čo naznačila pani predsednička, že naozaj budeme mať e, dobrú diskusiu. Európsky investičný fond je vlastne ako pobočko Európskej investičnej banky a 60 e, našich, tá vlastní 60 našich akcií, keď hovoríme o kapitálovú stránku. A myslím, že toto je dosť dôležité, pretože e, práve toto má vplyv na politiku našej organizácie. Čo teda robíme? V prvom rade podporujeme malé a stredné podniky, mikropodniky v Európe a tým pádom posilňujeme podnikanie a inováciu v Európe. Robíme to veľmi jednoducho, produktmi ako záruky, investície do vlastného e, majetku, do nástrojov mikrofinancovania v rámci Európy. Takže fungujeme ozaj veľmi efektívne v rámci Európskej 28 aj e, v krajinách, ktoré sú v rámci prístupového procesu. Pokiaľ je o charakter vášho e, výboru, samozrejme zameriam sa v súvislosti s tým aj na príslušné finančné nástroje. A ako už často počujeme v Európe, FC sa tu spomína, totiž FC údajne nepodporuje dostatočne regióny, a že to je príliš všeobecný koncept. Ja by som vám dnes chcel práve poukázať cestou veľmi konkrétnych príkladov, ktoré tu mám, že kombináciou EFSI aj so zdrojmi Junckerovho plánu, aj so štruktúrálnym fondom, ako, ako toto môže byť ozaj veľmi dobrý nástroj a silný nástroj na posilnenie regionálnej a koheznej politiky. Takže poskytnem vám určitú predstavu o tom, čo robíme aj z hľadiska regionálneho financovania. Spravujeme 1,7 miliardy eur štrukturálnych fondov a máme v rámci štrukturálnych fondov 1,4 miliardy, e, čo sa využíva na iniciatívy malých a stredných podnikov. O chvíľu to vysvetlím. A máme teda aj mandát, ktorý sa týka týchto prostriedkov, čiže celkovo je to 3,2 miliardy, čo vynakladáme v mene regiónov a štátov a máme teda 30 mandátov v tomto smere. Máme skúsenosti aj v oblasti e, e, rozpočtovania v jednotlivých časti rozpočtu členských štátov. Toto súvisí s tými 1,4 miliardy, je tam 16 mandátov a taktiež e, spravujeme aj bývalé štrukturálne fondy, ktoré sa stali národnými fondmi a to vychádza z príslušného nariadenia o opätovnom využití E, alebo o realokácii týchto prostriedkov na tie isté zamerania z hľadiska iniciatívy. Okrem toho tu máme tzv. E, platformu e, základného kapitálu a mm, vlastného imania. Takže toto ešte vlastne predovšetkým využíva zdroje z fondu EFSI. Takže FC1, a tu hovorím iba o malých a stredných podnikoch, teda nehovorím o inovačných eh, aspektoch, eh, kde pôsobí hlavne EIB, tam máme 5,5 eh, miliárd eur a Európska investičná banka z toho má na starosti tú väčšinu a okrem toho je to druhá časť FC, tá bola schválená a táto zvýši prostriedky o 5 miliard, aby sme teda vlastne chcem povedať, že toto sa momentálne už finalizuje. Takže čo je dôležité, je ozaj veľmi silný vplyv, ktorý tu môžeme e, uplatniť. Naozaj aj tie čísla, o ktorých tu hovorím, je, e, čo sa týka mobilizácie 5,5 miliard pôžičiek pre malé a stredné podniky a toto vlastne je náš cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Toto je to, čo sa dosiahlo v rámci FC1. 5,5 eh, miliard, čo sme venovali eh, cestou finančných sprostredkovateľov, a to sú komerčné banky v Európe, alebo aj verejné banky, napríklad eh, národné banky v Európe a európske bankové fondy. Ďalej inštitúcie, ktoré zabezpečujú mikrofinancovanie, a tam sme poskytli 5,5 miliard a z týchto e, môžem povedať 355 e, transakcií sme doteraz zmobilizovali 82 celých 5 miliard, teda chcem povedať, že z toho významné percento sme už e, zrealizovali a vlastne prekonali sme očakávania. Čiže naozaj sme sa dostali až na úroveň 90 e, miliárd. Čiže toto máme už e, zmluvne ošetrené. A to je predovšetkým na otázky financovania vlastného, financovania vlastného imania. Okrem toho to máme 140 tisíc sme teraz e, dosiahli a pôsobíme vo všetkých členských krajinách a to, čo je zásadné, často sa totiž to e, kritizuje v Európe nasledovné a síce, že národné e, banky na podporu sa nezapájajú, ale 54% týchto prostriedkov e, ide cez takúto banku národnú alebo regionálnu. A teda tieto banky sú dôležitým prvkom v rámci tohto eh, eh, Junckerovho plánu, alebo teda EFSI. Eh, Zajdem ďalej do štrukturálnych fondov. Stručne sa pozrime dozadu 2007-2013, pilotná fáza, je to článok 183, možnosť uplatňovať štrukturálne fondy prostredníctvom finančných nástrojov a vytvorilo sa a myslím, že všetci si uvedomujú, že bola potreba teda, že my sme potrebovali isté usmernenia na komisii o tom, čo by to znamenalo v praxi, ako teda tieto finančné nástroje použiť. V uplynulom programovacom období sme videli obrovské množstvo dokumentov, e, to nám malo pomôcť uplatňovať tieto nástroje, ale všetko to vlastne bolo dobre na získanie skúsenosti a do roku 2020 e, teraz máme ustanovenia veľmi podrobné v podobe CPR a potom aj sekundárna legislatíva je veľmi podrobná. Sú tam podrobné systémy, napríklad spájanie prostriedov e, v rámci e, iniciatívy pre malé a stredné e, podniky a taktiež je tu omnibus a opäť sa zdôrazňuje možnosť kombinovať FC so štrukturálnymi fondami. Nebudem hovoriť o, o tom, čo sme správali, spravili v uplynulom období, tzv. Jeremy, ale E, z toho, čo nám bolo zverené, e, využívame to do výšky 89 e, a táto pilotná fáza je zásadná. Ten pákový efekt bol trojnásobný Takže z jedného eura sme získali trojnásobok, e, viacerí súkromní investori, viac ako 140 sa k nám e, pripojilo a to myslím, že je pôsobivý výsledok v rámci pilotnej fázy, ale čo je ešte dôležitejšie je, čo sme spravili v tomto programovacom období, pozrite sa na túto stranu, iniciatíva malých a stredných podnikov, je to špecifické ustanovenie v, v nariadení a členské krajiny majú možnosť e, E, dať nám mandát pre štrukturálne fondy, e, keď poskytujeme zábezpeky bankám. Zatiaľ máme 6 takýchto mandátov. Ide o zásadné e, objemy. Španielsko nám zverilo štrukturálne fondy vo výške 800 miliónov eur. A celkovo 6 miliard e, pôžičiek pre malé a stredné podniky v Španielsku sme sprostredkovali, takže spojilo sa viacero regiónov a e, mohli sme poskytnúť takéto nové prostriedky malým a stredným podnikom. A ďalší príklad Bulharsko 102 e, miliónov eur zo štrukturálnych fondov Zapojili sa skoro všetky bulharské banky. 600 miliónov nových e, prostriedkov e, v rámci úverov chceme poskytnúť. Ešte aj Rumúnsko, aj Fínsko, aj Taliansko sú ďalšími e, krajinami, ktoré majú záujem. Aj Malta tam je. Je to naozaj silný nástroj pre malé a stredné podniky. A tieto zábezpeky keďže to často počúvam ako kratiku, ale tieto zábezpeky nemajú pomôcť <clears throat> bankám, ale nie v prospech samotných bank. E, ten prospech má byť pre malé a stredné podniky. My sa preto uistujeme, že e, banky naozaj takto aj postupovať budú a že znížia e, cenu pôžičiek, úverov pre malé a stredné podniky. Ďalšia strana, to by vás mohlo zaujímať tiež, prehľad mandátov, ktoré sme dostali od členských krajín, od Švedska až po Estonsko, Českú republiku, viaceré regióny vo Francúzsku, ale hlavne Rumunsko a Grécko a e, my sme ich e, úspešne sklbili so zdrojmi EFSI. Príklad v pravo dole Grécko. Nedávny projekt a Grécko nám zverilo 200 miliónov štrukturálnych, eh, eur štrukturálnych fondov. Eh, malo sa to eh, využiť v rôznych projektoch. Európska investičná banka podporí niektoré tieto vybrané fondy príspevkom z ich e, prostriedkov z zabezpekou zo strany EFSI je to dôležité, pretože ak ide napríklad o krajinu, ako je práve Grécko, tak e, to jadro investícií je zásadné a keď sa to spojí s prostriedkami EFSI, tak vidíte, aký záujem to môže vyvolať zo strany súkromných investorov. Pomáha to teda nielen navýšiť objem, ale môže to pomôcť zmobilizovať práve e, súkromné investície. A aj e, opatrenia súdržnosti a regionálne opatrenia. Sú tu pozitívne výsledky pri malých a stredných podnikov a preto sa púšťame do nových oblastí, napríklad polnohospodárstva. Komisár Hogan nám pred dvoma rokmi jasne povedal nasledovné, že chceme, aby polnohospodári mali prístup k úverom, pretože e, dotácie sú obmedzené, rozpočet je obmedzený a toto by mohlo mať väčší dosah, takže e, spolu s generálnym riaditeľstvom pre polnohospodárstvo sa snažíme toto robiť. Zatiaľ sme podpísali tri transakcie. Zdôrazním tú taliansku, pretože e, z hľadiska e, generálneho riaditeľstva pre polnohospodárstvo je to regionálny balík peňazí. 10 talianských regiónov sa zapojilo do jedného systému eh, a je tu aj pomoc EFSI Ide o to uistiť sa, aby tieto prostriedky naozaj dosiahli ten pákový efekt, o ktorý sa snažíme. Takže nemať iba e, jednu e, oblasť v Taliansku basilikáta, napríklad, e, ktorá by uplatňovala jeden regionálny nástroj a bolo by skoro nemožné navýšiť tie prostriedky, tak ako som to už uviedol, uviedol minimálne štvornásobne. Takže sme spojili viacero regiónov v Taliansku, ale ešte stále rešpektujeme to, že eh, je to prospešné pre konkrétne eh, eh, miesta. Takže EFSI nám dáva dostatočnú flexibilitu, aby sme teda dosiahli ten štvornásobný pákový efekt. Zdá sa, že je to aj lákavé pre banky, ktoré sa k nám pripájajú. Eh, omnibus, o tom sa už veľa hovorilo. Eh, je to skoro schválené. Myslím, že je tam veľa dobrých úmyslov a opäť e, sa zdôrazní význam finančných nástrojov a mali by sa, e, malo by sa uľahčiť ich používanie, napríklad rozšírenie iniciatívy pre malé a stredné podniky. Za to sme vďační parlamentu aj rade, aj komisii, za to, že to navrhli a schválili. Je to veľmi silný nástroj pre pôžičky Um, pre malé a stredné podniky a taktiež uh, um, predloží to pri vlastnom kapitále o rok zavedenie štrukturovaných uh, fondov uh, naša pilotná fáza to dokázala, pretože to môže e, zmierniť e, dopad štrukturálnych fondov a potom e, sa môže taktiež tu využiť pákový efekt. E, Polnohospodársky sektor sa uvádza ako dôležitá oblasť využívania finančných nástrojov. To je tiež mimoriadne dôležité ale aj ostatné oblasti, ako napríklad opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti. To by malo byť čím ďalej, tým viac. E, tak, takže teraz len stručne táto strana naozaj e, jednoznačné čísla, e, kombinácia, modrá časť vľavo e, toho grafu predstavuje nové úvery pre malé a stredné podniky, ale s pomocou štrukturálnych fondov vidíte, čo to môže dať a je to oveľa, má to oveľa väčší vplyv No a rozpočet e, obsahuje isté e, obmedzenia, preto si myslíme, že toto je veľmi dobrý recept na to, ako e, možno, že vniesť nové prvky. Je to lepšia nová alternatíva pre členské krajiny, mali by ju využívať na jednej strane je ten pákový efekt, ale aj e, tá pomoc, ktorú poskytuje FC e, pri správe. Teraz sa pozrieme na budúcnosť, viacročný finančný rámec po roku 2020. Myslím, že sa zhodneme e, na tom, čo teraz poviem, že nielen kvôli Brexitu ale kvôli rozpočtovým obmedzeniam nadchádzajúci rozpočet určite bude vyzerať odlišne ako doteraz a preto je potrebné mať finančné nástroje a tá potreba bude vzrastať, pretože iba tieto nástroje môžu opakovane zmobilizovať aj súkromné investície Nové nariadenie to určite bude odzrkadlovať, podľa mňa. Takéto finančné nástroje by sa nikdy nemali vnímať ako konkurencia e, tých e, ostatných takéto finančné nástroje by mali byť naozaj vhodne používané a e, vždy, keď je možné e, ich e, využiť pozitívne, tak by mali mať isté prioritné postavenie a myslím, že sa to, teda dúfam, že sa to odzrkadli aj v novom nariadení. Aby sa tak stalo, a nechcem teraz vo veľkom hovoriť, e, čo očakávam po roku 2020, ale naozaj všetko e, závisí od zjednodušenia. Iba tak budú e, členské krajiny flexibilné a budú môcť plne využívať tieto nástroje. Potom je tu kniha s jednotnými pravidlami, aj požiadavky na audit. Platilo to v predchádzajúcom E, období. Mali sme viac ako 100 auditov. Je to, myslím, jednoduchá zásada, ktorou by sa mala riadiť, malo riadiť aj nové nariadenie, tak aby to všetko bolo rýchlejšie, flexibilnejšie a aby sa ten e, vplyv bol ešte e, jednoznačnejší. Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu. Teraz dostanú slovo jednotliví poslanci, poslankyne. Pán Moskúr. Merci. Ďakujem, pani predsedajúca. Mám jednu otázku. Viete, že e, ultra periférne oblasti sú súčasťou EÚ, ale všetky politiky, ktoré sa uh, vedú, majú určite dopad na takéto už krehké hospodárstva a e, tie oblasti sa stretávajú s mnohými ťažkosťami. Preto sa vás chcem opýtať, e, častokrát krajiny hovoria, že e, tieto fondy nie sú vyhovujúce pre takéto ultraperiférne oblasti. Pýtam sa, ako to naozaj môžu podniky v týchto oblastiach e, využívať. E, niekedy tie e, percentá sú pozitívne, ale neviem, či naozaj majú možnosť tie podniky to v plnej miere využívať. Ďakujem pani Damato. Grazie, prezidente. Hm, hm, ďakujem. Európsky fond pre investície má podporovať malé a stredné podniky. Na to je celý rad e, inovačných finančných produktov pre partnerov banky, finančné inštitúcie, fondy rizikového kapitálu a podobne. To sú tí sprostredkovateľia. Bolo by možné poznať náklady na riadenie, ktoré takíto sprostredkovateľia predstavujú. To znamená, uviesť, e, ako sa oboznámiť podrobne s so dezagregovanými údajmi. To znamená, koľko títo spotrebkovateľia dostanú a koľko sa dostane tým poberateľom finálnym e, medzi finančnými nástrojmi sa ešte stále málo využíva crowdfunding a podľa nás by to bol užitočný nástroj pre malé a stredné podniky a miestne inštitúcie. Myslíte si, že by sa to malo viac využívať a aké sú príležitosti a aké sú riziká pri využívaní tohto nástroja? No a pokiaľ ide hm, o to, čo sme si pozreli tu v týchto priesvitkách a čo sme si vypočuli, možno by sme si mohli aj posredstvom mailu e, sprostredkovať e, údaje o výkonoch EFSI o skutočnom, skutočných dôsledkoch a výsledkoch, ktoré toto prinieslo občanom, ako sa zlepšila kvalita života európskych občanov. Thank you, Ms. Bresso, the foreigners. Pán, pani Preslo, máte slovo? E, ďakujem, pani predsednička. Nož, e, aj mňa veľmi zaujíma ako sa rozvíjajú finančné nástroje a ako sa rozvíjali po e, tom, ako sa spustilo EFSI. To znamená pochopiť lepšie to, čo už vlastne vieme, čo funguje veľmi dobre, to znamená e, vzťah s národnými investičnými bankami, vytvorenie platformy, prostredníctvom eh, eh, Európskej investičnej banky a ďalšími fondmi. To všetko fungovalo veľmi dobre. A chcem teda sa spýtať, ako to fungovalo, aká bola rola eh, týchto aktérov a vrátane tých národných bank, aby sme vedeli aj na budúce toto lepšie využiť. A potom Mám ešte otázku ohľadom zjednodušovania, pretože keď som bola e, na čele regiónu Piemonte, tak e, fondy ako Žerme a podobne, tie podľa nás e, fungovali veľmi zložito a tak sme ich nakoniec aj odmietli. Tam boli jednoducho príliš, príliš náročné postupy, ktoré trvali veľmi dlho a nakoniec sme našli rýchlejšie dostupné mechanizmy priamo u nás. Aj nás to vlastne nakoniec e, do istej miery e, poškodilo, hoci takto to chodí. Ale ide tu teda o otázku zjednodušenia, pretože to je podľa mňa zásadné. Najmä pre regióny a teritoriálne spoločenstva e, skutočne tá nezložitosť riadenia, to, to je jeden z faktorov, podľa ktorých si ľudia vyberajú tieto fondy. To sú veľmi dôležité otázky samozrejme. A pochopiteľne ak ten finančný nástroj umožní e, skutočne získať späť vynaložené prostriedky, tak pochopiteľne je to dobré, pretože to umožňuje ďalšie investície. Ale toto sú teda e, tie faktory, ktoré sú dôležité, to znamená zjednodušovania. Takých e, faktorov v rámci zjednodušenia je viac. Ďakujem, pán Hope. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. S veľkým potešením som si všetky tieto informácie vypočul. Sú uh, užitočné, potrebné. Tak ako povedali predrečníci, potrebujeme nejaký <clears throat> systém na to, aby sme mohli sledovať to plánovanie. Nemali by sme byť postavení pred hotovú vec. Nás zaujímajú vlastne aj tie e, kroky, e, ktoré predchádzajú rozhodnutiam. Viaceré regióny a členské krajiny sa už e, zapájajú Pýtam sa, či to bolo z ich vlastnej iniciatívy, alebo im e, ich niekto na tie možnosti upozornil? Prečo sa teda nezapájajú aj iné regióny? Ide o kapacity školenia a potom program pre malé a stredné podniky. Pýtam sa, ako aké možnosti to predstavuje pre hospodárske subjekty a vlastne celé regióny. A ešte k súdržnosti musíme ju samozrejme posilniť a tento fond zlepšuje situáciu v Európe, ale neviem, či sa kvôli tomu e, v niektorých členských krajinách situácia nezhorší. Ako vieme, podniky majú tendenciu sa e, usadiť vo veľkých mestách, e, v príťažlivých oblastiach. Neviem, či by sme dokonca nedosiahli opačný výsledok. Či nebudeme vytvárať ešte atraktívnejšie strediská a či by to teda nevyostrilo problémy inde. Práve preto, že sa majú tendenciu podniky koncentrovať v, v, vo veľkých mestách. Či by teda nebolo dobré podporovať práve najmenej rozvinuté oblasti. Oblasti niektorých hospodársky slabších oblastí, či by nemohli byť zvýhodnené. Vieme všetci, že sú takéto oblasti, z ktorých vlastne mozgy unikajú a tento nástroj by sa dal využiť na to, aby sme našim e, občanom a podnikom ukázali, že Európa práve že na tie najmenej rozvinuté oblasti nezabúda. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže to boli otázky členov výboru Regín. A vy, pán e, Kotolni, máte možnosť teraz odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za veľmi e, zaujímavé otázky. Pokúsim sa odpovedať po poradí. Začnem tými najzdelenejšími regiónmi. Ja som tu mal presvedku, ktorá obsahuje projekt, ktorý sa práve implementuje, to je La Réunion. Vidíme to naľavo, dole v rohu. A La Réunion to je jedna z oblastí, ktorá podľa nás má štruktúru malých a stredných podnikov dostatočne veľkú a zároveň potrebuje podporu. A tie banky potrebujú istý stimul, aby mm, nasmerovali S malé a stredné podniky mm, správnym smerom. Takže to je taký príklad. Ale pred mandátom a rozhodnutím o finančných nástrojoch členské štáty, aj tie regióny, aj my musíme mať istotu, že E, nedostatok, ktorý chceme riešiť, e, je jasne definovaný. Čo to je? A ako sa to dá e, potenciálne teda vyriešiť? La Réunion to je malý ostrov. Je jasné, že bankám sa nechcelo investovať dokonca ani do exportných firiem, preukázaných exportných firiem. Nechcelo sa im investovať dostatočnú hotovosť. No a tam prichádzajú na rad tie nástroje na mobilizovanie bank. A to je tá správna odpoveď podľa nás. A čísla tu ukazujú, čo sa snažíme dosiahnuť. Dostali sme štruktúrálne fondy, fondy 30, 20 miliónov a plus 15 miliónov ako dodatok. Takže na ostrove La Réunion chceme e, zabezpečiť likviditu, to znamená nielen garantujeme podporu pri rizikách, ale aj tú likviditu na dlhodobé požičky malým a stredným podnikom. To je produkt, ktorý vyplynul z našej analýzy trhu. To by nebolo niečo, čo by sa hodilo na kontinentálne Francúzsko, skôr na túto špecifickú situáciu La Réunion, a, ale tam ten pákový efekt nie je povedzme 4-5 krát, ale skôr e, vlastne budú, budú tie prostriedky cirkulovať, aby sme ich mohli opäť využiť. Ale ide skutočne o vyplnenie toho vákua, ktoré tam je. My vychádzame z analýz a potom nastavíme ten produkt na konkrétne podmienky. O 12 alebo viac mesiacov vám môžeme dať správy o tom, koľko malých a stredných podnikov z toho benefit, malo, malo, malo užitok a tie náklady na financovanie kryjeme my, takže v podstate to financovanie bez e, nákladov pre malé a stredné podniky môžu sa k nemu hneď bezprostredne dostať. Z hľadiska štruktúrálnych fondov e, malé a stredné podniky jednoducho neplatia úroky, a tak to sú tzv. tie soft loans, meké požičky, za veľmi výhodných podmienok. Takže o, to treba povedať, keď hovoríme o tom, že skutočne pomáhame na úrovni eh, garancie rizik a na úrovni likvidity v týchto eh, regiónoch. A to sa teda takto nerobí úplne presne a rovnakým spôsobom v tej kontinentálnej časti Európy. Mm, finančné nástroje sú viac než len zdrojom požičiek pre malé a stredné podniky Ide o podporenie i únie kapitálových trhov, znížiť vysokú mieru fragmentárnosti, a pretože tie náklady sú asi 8%, čo je v Nemecku nevydané. A túto fragmentáciu môžeme prekonať len všeobecnejším rozvojom finančných trhov. A preto sa zameriavame na súčasné banky, ale zároveň, a tu vám môžem dať e, príklad z Bulharska, pred, pred 7 rokov, tam sme investovali 300 miliónov pred 7 rokmi e, na podporu e, bankového systému a dnes je Sofia jedným z veľkých centier rizikového kapitálu v Európe, takže tam takisto zohrali mm, štrukturálne fondy významnú rolu. Podobne ako hovorila aj talianská kolegyňa, crowdfunding to je niečo, čo my podporujeme čoraz viac. Skutočný problém s crowdfundingom okrem Spojeného kráľovstva a pár iných štátov je, že nemáme solidný právny základ, ale E, napriek tomu chceme vzdelávať aj regulátorov, aby e, sa vytvoril koherentnejší rámec pre nové finančné nástroje v celej Európe, aby sa vytvárali štandardizované produkty a celkovo podporoval trh. Áno, takže my podporujeme nové finančné nástroje, napríklad ako je crowdfunding, my sme v podstate boli takí priekopníci v mikrofinancovaní. E, to napríklad naprieč celým Francúzskom sa používa a teraz to implementujeme v iných členských štátoch. Ale sú krajiny ako Grécko alebo Nemecko, ktoré stále nemajú e, v podstate zodpovedajúce zákony pre mikrofinancovanie. V Európe e, sa teda už vyvíja určitá snaha ale My pomocou týchto fondov v každom prípade môžeme e, stimulovať trh. A pokiaľ ide o údaje FC, to sú verejné údaje. Určite vám rád poskytnem ďalšie podrobnosti o našich údajoch, koľko malých a stredných podnikov už e, malo užitok z týchto e, fondov a môžeme vám poskytnúť aj podrobnejšie údaje samozrejme ale myslím, že toto nie je vhodná príležitosť na to, aby sme zachádzali do takýchto podrobností. Krajiny. Kto a kedy sa zapája? Regulačný rámec je pomerne explicitný, vychádzame z predchádzajúceho programovacieho obdobia. Členský štát musí robiť ex ante analýzu, to je dobrá prax, aby sme vedeli, aké sú trhy, aké sú trhové nedostatky akých sektoroch. A to sa musí e, podporiť štúdiou nedostatkov trhov. Európsky fond pre strategické investície e, pokrýva aj tú poradenskú stránku. A máme Európsku centrálnu banku, e, oddelenie v tejto banke, ktoré vlastne za to je zodpovedné. A je to súčasťou e, Junckerovho plánu, pochopiteľne. A títo ľudia robia analýzy a odporúčania, ktoré potom preberajú národné banky a podobne. Je veľmi dôležité zapojiť sa hneď na začiatku, pretože kým sa, čím bližšie ste k tomu, e, k tej e, lehote 2022-2023, tak samozrejme tým viac je pravdepodobné, že to bude zložitejšie. Takže členské štáty by mali využiť ten čas, ktorý majú k dispozícii a mali by vypracovať tie štúdie o nedostatkoch trhu, ktoré treba vypracovať. To včas, tá včasná príprava je veľmi dôležitá. My, ako ibe, budeme podporovať všetky regióny a členské štáty ktoré si chcú vytvoriť tento know-how a chceli by s nami spolupracovať. A teraz vidiecké versus mestské oblasti. Nuž to závisí od nástroja. Použijeme, používame napríklad garančné nástroje bank na podporu a mimo európskych e, mestských oblastí. Tam samozrejme sú, tam je rizikový kapitál, ten vyhľadáva inovácie e, vo vidieckých oblastiach, ale pokiaľ ide o mikrofinancovania a záruky e, pre zabezpeky pre pôžičky, tak my veľmi jasne stanovujeme, kde tie peniaze majú ísť Napríklad Extremadura, jeden z najchudobnejších regiónov v Španielsku, mal z toho užitok. Sme veľmi spokojní, že miestne banky splnili svoje e, sľuby a, a tie e, prípadné e, pokuty za neplnenie z nastavených, nastavených e, pravidel sú pomerne veľké, takže sa banky snažili a skutočne na euro, takže tam ten, ten pákový efekt bol až 4 eurá. Takže ide o to, aby sme takto mobilizovali banky a pokiaľ príde k nejakým stratám, tak je dôležité, že tieto sa môžu jednoducho nejak absorbovať e, v rámci celého toho regiónu. Takže toľko k podpore e, prostredníctvom finančných e, nástrojov v takýchto regiónoch EFSI a používanie platformiem. Už, už som asi o tom hovoril v jednej z týchto priesvitok. EFSI to je nástroj vychádzajúci z platformiem do značnej miery. No, je tam ten koncept platformy. A nás požiadali, aby sme vytvorili eh, MPI, platformu eh, pre eh, kapitál MPI v rámci Junckerovho plánu. Ehm, tam tie, som tie čísla jednotlivé neuvádzal, ale o čo ide? Tu máme vlastne 35 národných a regionálnych bank, v tejto platforme. My sa pravidelne stretávame, vymieňame si osvedčené postupy v oblasti finančných nástrojov, reportingu, monitorovania, e, otázok e, oprávnenosti, dobrej správy a podobne. A takto sme vyvinuli produkt, kde spolupracujeme s národnými centrami pre podporu a tam ide o financovanie jednak jednej e, zo zdrojov EFSI, pokiaľ to zapadá do Junckerovho plánu. To je už rok a pol asi, čo to trvá. Je to taká spoluinvestičná kapacita alebo nástroj. Je to, sú to tzv. inteligentné peniaze ktoré pomáhajú tým národným bankám na podporu podnikania jednoducho zlepšiť financovanie. A my im pomáhame v tom, aby vedeli, ako vytvárať, e, povedzme, e, partnerstva, znižiť riziko a podobne. Takže ten Junckerov plán je skutočne realitou, nie je to len na papieri. A e, teraz to rozširujeme aj na oblasti záruk a sociálneho zabezpečenia. Takže ďalšie platformy s malými a strednými podnikmi v Európe a možno aj v oblasti sekuritizácie. Napríklad Piemonte, to je e, jeden z, zo sever talianských e, regiónov, ktoré boli zapojené do ďalšieho projektu. Ide o vytvorenie e, platformy kapitálu. Šesť regiónov sa takto spojilo, aby sa podporili kapitálové investície na sever Talianska. Piemonte ako taký by nikdy nedosiahol na tieto fondy, ale pretože máme tu celkový počet 500 fondov a podobne, ale celých tých, všetkých tých 6 regiónov nakoniec bolo schopných e, prilákať týchto regiónov, e, teda, prilákať e, tých investorov na sever Talianska. To je ukážka toho, ako štruktúrálne fondy a to, čo z nich plinie, sa využívajú na tie isté účely, ale ešte inteligentnejšie než v tej prvej fáze. To je veľmi zaujímavý príklad toho, ako efektívne tie finančné nástroje môžu byť. A ešte vám chcem povedať, že sme samozrejme pod kontrolou ako fond. Niekde nám hovoria, že sme príliš eh, drahí a tak ďalej a tak ďalej. V predchádzajúcom programovacom období v rámci programu Jeremy sa hovorilo napríklad o poplatkoch na management. Tam sme museli vlastne e, vyžadovať, aby nám tie fondy platili, aby sme mohli uviezť aj konkrétny príklad. A opierali sme sa o príslušné nariadenie. A myslím, že dosť ťažké by bolo takéto nástroj finančné uplatňovať bez právnej istoty, ale myslím, že aj určité dokumenty Európskej komisie vám poskytnú určitú právnu istotu v tomto smere. Takže vytvorili sme tieto... No, bolo to pomerne drahé, bolo to celé pomerne kostrbaté, ale z hľadiska správania týchto fondov sme, sme si účtovali 0,94%, čiže to menej než 1% pre, pri spravovaní týchto fondov. Myslím, že ak budete mať nejaké podrobnejšie požiadavky, na, teda požiadavky na podrobnejšie informácie, viem ich poskytnúť. Samozrejme, môžeme vám povedať viac o investičnej stratégie, o tom, ako sa vyberajú sprostredkovateľia, ako sa získajú E, prostriedky do fondov a tak ďalej. Dôležité je, aby boli tie fondy správne využívané. Čiže toto je to, čo sme my e, si nechali platiť v rámci tých predchádzajúcich štruktúrálnych fondov. A pokiaľ ide o to, čo dostávali ako poplatky sprostredkovateľia, tam e, môžeme povedať, že banka, bankám nič neúčtujeme, tam to je zadarmo. A pre banky je to ale aj tak dosť e, zložitý postup, celé to vykazovanie správ o všetkom, pokiaľ ide o e, úlohu členských štátov a komisie. Často sa tu zachádza až príliš ďaleko oproti tomu, čo aj poskytujú systémy informačných technológií ako štandard. Naozaj si to vyžaduje z veľké úsilie. V každom prípade my im e, nič neúčtujeme za túto službu ako poplatky. A nie, samozrejme, tie poplatky, ak sú, tak to nie, nie sú také, aby si za to ten manažer mohol kúpiť ďalšie nové Ferrari, ale Samozrejme, sú tu poplatky, ktoré sa veľmi presne a prísne vypočítavajú a odvíja sa to od príslušného fondu. Obvykle to býva na úrovni 2 až 2,5 e, nákladov na riadenie fondov. Takže ide aj od toho, tam záleží od toho, ako sa zmobilizuje celkový objem fondov a do akej miery sa tam uplatnia aj súkromné fondy, teda súkromné prostriedky. A Myslím, že toto sú práve tie sumy, ktoré sa dajú jednoznačne odôvodniť aj pri spravovaní verejného rozpočtu. Dúfam, že som zodpovedal všetky otázky. Aspoň dúfam, že som zodpovedal všetky otázky. Áno, hovorí pani predsedajúca. Myslím, že ste zodpovedali všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne aj za vašu prezentáciu. Bolo to ozaj veľmi zaujímavé. A ďakujeme vám za zaujímavé a presné údaje. A taktiež ďakujeme aj za zmienku o Bulharsku. Naozaj v krajine sme dosiahli veľké zmeny vďaka podpore týchto finančných nástrojov a ich kombináciou. Ešte raz vám ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, tým sme dospeli k záveru to, toto programu na pre, predpoludnejší program dnešného dňa teda. Nasleduje schôdza koordinátorov o 11.45. Takže predpokladám, že koordinátori sa dostavia. Takže zatiaľ končíme zasadnutie dnešného predpoludnia a o 11.45 čakáme koordinátorov. Ďakujem.